Welcome to the Employment uh, Committee meeting. Uh, can we... Takže vítam vás na stretnutí Výboru pre zamestnanosť. Môžeme schváliť náš dnešný program. Áno, dobre, ďakujem. Pár oznamení predsedajúcej ohľadom tlmočníckého režimu. Máme dispozícii všetky jazyky, okrem finštiny, malčtiny a chorvačtiny. A taktiež budeme mať tlmočenie zo znakového jazyka pre bod 6 keď budeme rozhodovať ohľadom alebo diskutovať ohľadom z európskej stratégie pre ľudí s postihnutím. Taktiež zmeny ohľadom zloženia nášho výboru. Poprvé. pán Radke za EPP. Buď sa stáva plným členom výboru pre zamestnanosť. Vítam vás ako plného člena nášho výboru. Rádi vás tu vidíme. A Sven Čulce, ktorý bol predtým plným členom, sa stáva náhradníkom miesto pani Ingeborg Gressle. A po tretie, pán Ray Finch z EFDD bude nahradený pani Louise Burs za e FDD ako náhradník. Všetky vás tu vítam. A teraz prechádzame k bodu 3 programu. Schválenie zápisnice z našich bývalých schôdzí. Schválujeme, ďakujem. A teraz prechádzame rovno k elektronickému hlasovaniu. Takže prosím, kartičky si pripravte, vložte ich do prístrojov. Ako prvé pozmeňujúci návrh 117 ohľadom návrhu správy, ohľadom politik v oblasti minimálnej, minimálneho príjmu ako nástroja pre boj proti chudobe. To je za. Je to ústne, ústane, ústne návrh SAD. Pani Jazlovická, prosím. Prepačte, nemám tu kartičku. Budem hlasovať rukou. Neviem, ako to funguje takejto situácii. Môžete si nejakú náhradnú kartičku zohnať. Okay, perhaps you get it now. Dobre, možno sa vám ju teraz podarí si sa dovážiť. Ďakujem za túto informáciu. Takže sa návrh 117, to je za. To je proti. To sa zdržal. Schválené. Odsek 1, kompromis 17, to je za. Kto je proti? To sa zdržal. Schválené. Teraz prejdeme Ďalej pozmeňujúci návrh 131 za, proti, zdržali sa, schválený. Overíme. Pozmením sa návrh 131. Môžete hlasovať. Môžem zatvoriť hlasovanie. Môžeme ešte raz. Môžete hlasovať ohľadom 131 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené o jeden hlas. We'll try it, we try it once more. Skúsime to ešte naposledy, do tretice. Yeah. You will be counted, Madam Pani Jazlovická, vás tiež započítame. Takže po tretí a posledný krát hlasujeme. Táto situácia, pani Bretnička, je taká, že dva ľudia nemajú hlasovaciu kartičku a práve požiadali o to, aby sa započítali aj ich hlasy. A tak sme to vždy predsa robili. But I'm not saying it has to be... Nehovorím, že to tak musíme robiť aj teraz, ale robili sme to tak vždy. Okay, we'll vote a uh, third time. So... Dobre, takže hlasujeme po tretí krát. Môžete hlasovať ohľadom 130 jednotky. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. Ako nemôžeme vidieť elektronicky, pán Gerike, vy hlasujete nie proti. A pani Zlovická, A to znamená... Well, there are two options. Takže máme dve možnosti. A síce 23, 22, 23 za, 22 proti. A druhá možnosť je, že povieme, že kolega prišiel o minútu neskôr a preto sa jeho hlas nezapočíta bude, a potom to bude 22 proti 22. Takže myslím, že rozhodneme, že je to 23 proti 22. President, με όλο το σεβασμό. Mr. Martin, first. Ah. Ďakujem pekne, pani predsednička. Sú tu pravidla. A pani Harkin, ja si ju vážim a povedala, že normálne to tak býva, ale jednoducho treba prísť hlasovacou kartičkou a treba prísť presne, pretože ak nie, tak sa takto nedá pracovať. Sú tu ľudia, ktorí tu prišli pred 20 minútami alebo teraz a chcú hlasovať. Ja ako chcem, aby sme hlasovali normálne. Máme pravidla, hlasujeme s kartičkou, keď nie, tak sa nebudú brať do úvahy. A žiadam vás, aby sa to dalo do zápisnice. E, pani Jazloviecka. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcela by som vám pripomenúť, že by, sme mali, sme mali rešpektovať rokovací poriadok a Máme tu rozhodnutie pani predsedničky. Samozrejme sú prípady, kedy máme dôvod, pretože nemáme so sebou kartičku. Naša prítomnosť tu je veľmi dôležitá, taktiež náš hlas. Takže aj pokiaľ nemáme šancu sa vyhlásiť elektronicky, tak to môžeme urobiť tak, že zdvihneme ruku. Je... Pani predsednička, toto by sa mohlo stať aj na plenárke. Ten, kto nemá kartičku, tak môže zdvihnúť ruku a povedať, či je za alebo proti. Takže jednoducho sa títo ľudia nezúčastnia elektronického hlasovania. Na pani Jonkerius na koordinátoroch sme povedali, že ľudia bez e, kartičiek môžu byť zarátané do hlasovania. Takže myslím si, že by sme mali takto postupovať, pretože ináč tu budeme sedieť do štvrtej. To je taktiež druhá možnosť. Mr. Lavrine. Dve pripomienky. Dnes ráno sme tu mali ústavný výbor, viacerí kolegovia z viacerých politických spektier si za, zabudli kartičky a ich kartičky boli zobrané do úvahy, nebol to žiadny problém. Ale na druhej strane ide tu o overenie hlasovania a nie o menové hlasovanie. A ide tu o to, aby sme vedeli, že ako hlasujú tí, ktorí sú na zasadnutí. Nemôžeme postupovať tak, ako pri menovitom hlasovaní, ako na plenárke. Tam je to iné. Ak niekto nemá kartičku, tak sa to neráta. Tuto ide iba o overenie toho, aký je tu pomer síl, pokiaľ ide o, o ten, tú správu. Ide tu o vyjadrenie hlasovania. Každý z poslancov, ktorí sú tu, či už hlasujú s kartičkou alebo nie, to je jedno, pretože ak by nemali jednoducho kartičku, tak môžu hlasovať rukou a to treba zobrať do úvahy. Yes, we can, uh, uh Dobre, môžeme diskutovať. Ešte pol hodinu. Ja použijem svoj ten fakt, že som predsedničkou a poviem teraz, že hlasovanie uzavreté, je to 23 proti 22 a myslím si, že budeme mať príležitosť ešte zmeniť tento výsledok, keď budeme hlasovať na budúce na tú istú tému. To znamená, že prechádzame k 133, kto je za, kto je proti. Overíme 133 trojku. Uzatváram hlasovanie. Je tu niekto, kto hlasuje a nemal by? Kto ešte nemá so sebou kartičku, ale je opravnený hlasovať? Len pani Jazloviecka. To znamená, že 22 proti 22. A je to zamietnuté. Kompromis 18, to je za. Pardon. Those against. Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že kompromis 18 tiež overíme, keďže to bolo tesné. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. No, som rada, že je tam väčší rozdiel. To nám všetko uľahčí. 24 proti 11, schválený. 136 za, proti, Zdržali sa. Schválený. sa návrh 137 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 138 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 104 alebo overíme 138. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Je to jasné? 27 proti. 18 za. 140 za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. 145. Ten je stiahnutý. Takže kompromis 19 za. Proti. Zdržali sa schválení. Pozmeňujúci návrh 152. 153, to je za? To je proti? To sa zdržalo. Schválený. Pozmeňujúci návrh 154 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 155 za. Proti. Zdržali sa. Overíme tento. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený o dva hlasy. Toto by nič nezmenilo. Aký máte problém? Môžete trochu s tou kartičkou zahybať. We vote on 156. Uh, A technici vám pomôžu, pani Gentile. 156 to je za, to je proti, to sa zdržal schválený. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmenujúci návrh 162, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 163. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 164. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh Kompromis 21, kto je za? Kto je za? Ako prídavok. Kto je proti? Kto sa zdržal? zamýta sa. Overíme kompromis 21. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Aj schválený. 28 hlasovalo za. A teraz prechádzame k pozmenujúcemu návrhu 170 za, proti. Zdržali sa. Ešte raz zvíjte ruku za, proti, zdržali sa. Overíme to. 170. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeniu sa návrh 172. 171, pardon, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. sa návrh 172. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeň sa návrh 173 a 174 dohromady. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Overíme. Pozmeňujúci návrh, kompromis 22. Môžete hlasovať. Takže zatváram hlasovanie. Takže ešte raz. Technická chyba. Takže kompromis 22. Hlasujte. Stlačte gombík. Zelený pokiaľ za, červený pokiaľ ste proti. A zatváram hlasovanie a je to schválené. 23 ľudí hlasovalo za. Ďalej prejdeme Pozmeňujúci návrh 186 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. You want to check that one? Chcete si to overiť? Dobre, takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Amendment 109. 190 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 24, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 205, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 206, kto je za, kto je proti, zamietnuté. Overme si pozmeňujúci návrh 206, otváram hlasovanie.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 Pozmeniaci návrh 215, kto je za, kto je proti, zdržali sa, nevidím, musíme si to overiť. On amendment 215 and the vote. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie a je to prijaté o jeden hlas. Pozmeňujúci návrh 216, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 26, kto je za, kto je proti, zdržali sa, nevidím, musíme si to overiť, overme si 26, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 27 hlasov za. Kompromis 27, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 225, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 28, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 233, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 234, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si 2, 4, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 235, kto je za, kto je proti. Musíme si overiť 235. -ku. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté, 29 hlasov za, 17 proti, 236 za, proti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 zdržali sa, overme si 253, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, je to zamietnuté, 254 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 235, kto je za, kto je proti, Overme si 255. -ku. Končím hlasovanie. Prijaté o jeden hlas. 256, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 32, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 266 za, proti, zdržali sa. Povedala by som, že to je zamietnuté. Overme si 266. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 2, 6. 267 za, proti, zdržali sa. Overme si 267. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté o dva hlasy. 268 za. Proti. Zdržali sa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 to je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 35, to je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmite návrh 294 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 295 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 296 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overme si 296. -ku. Otváram hlasovanie. 296. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté o jeden hlas. 297 za kto je proti, prijaté. Ekon 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Ekon 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Ekon 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ekon 7 za, proti, zdržali sa, by som povedala, že prijaté. Ale overme si ekon sedmičku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 29 bolo za. Ekon 8, kto je za, kto je proti, prijaté. Ekon 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Ekon 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Overme si Ekon 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté o 4 hlasy. Ekon 11, o tom sme už hovorili. Ekon 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Overme si ekon 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 27 bolo za. Ekon 12, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Ekon 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Ekon 14. Overme si to. Otváram hlasovanie o Ekone 14, aby sme si to overili. Končím hlasovanie a 31 je za. Takže to je prijaté. Ekon 18 po častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overme si druhú časť. Ekonu 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté o, 21, o 29 hlasmi. Ekon 20, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenia. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 25. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Ekon E. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 26. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté prijaté. 26. Overme si 26. Končíme hlasovanie 26, keď je to prijaté jeden hlas, dobre. 27 a Ekon F, to sú identické pozmeňujúce návrhy, kto je za, kto je proti, zhrali sa, prijaté. Sme si návrh 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overme si pozmeňujúci návrh 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 24 hlasmi. Pozmeňujúci návrh 30. 30 vypadá, 29 vypadá, 31, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmite návrh 37, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 41. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie 41. Končím hlasovanie. O 24 hlasov to prešlo. 32, 42, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 43, kto je za, kto je proti, overme si, 43, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté, Kompromis 5, kto je za, kto je proti. Prijaté. Kompromis 6, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. 50, si návrh 50 a nie kompromis 4, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté pozmeňujúci návrh. Nie, kompromis 7, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. si návrh 52. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 55. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté.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 kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 64. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Sedemdesiat štyri, kto je za, kto je proti, zdržali sa Povedal by som, že, povedal by som, že prijaté. 76, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Poďme si na 77, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Overme si. Overme si 77. No?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 Kompromis 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 88, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 89 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 92, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 93, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 94, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 95, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 96, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 97 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 98, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté.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 si návrh 101, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 110, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 111, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 112, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 113, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté.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 prijatý. Preveríme ikon. Ekon I. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. O 25 hlasov to bolo prehlasované. Ikon je za, proti, zdržali sa. K je, bolo jasné, K, kto je za, kto je proti, zdržali sa e, prijaté ekon O. Dobre, ekon M. Otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté o jeden hlas. Ekon O, kto je za, proti, zdržali sa. Ekon O, preveríme. Uzatváram hlasovanie. 21 hlasov za. Ekon P za. Proti. Zdržali sa prijatý. Preveríme, otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. 29 hlasov za Ekon P. Kto je za, proti? Prijaté. Ekon Q. Hlasujeme o Ekon Q. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Preveríme ikon Q. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 29. Ekon U za, proti, zdržali sa v za, proti, zdržali sa, preveríme, aby to bolo jasné. Kto je za? Uzatváram hlasovanie k Ekon V. 44 hlasov za. Dobre, teraz úvodné ustanovenia. Takže pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 7 a za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 10 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 12 mali by sme hlasovať spolu, ale zoberieme to samostatne. Za k 12. Dobre, 30. 13 za, Rina za 14 spolu, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 13 za 14 preveríme spolu. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. a prešlo to o 10 hlasov. 15 za, proti, zdrali sa prijatí, 16 za, proti, zamietnuté. 16 preveríme. Otváram hlasovanie k 16. A teraz uzatváram hlasovanie. 28 hlasov za, Pozmeňovací návrh 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 18 preveríme, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, Takže pozmeňovací návrh 19 za, proti, zdržali sa. Pozmeňovací návrh 20 za, proti, zdržali sa prijatí. 21 za, proti, zdržali sa prijatí. Ekon G, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Takže e, hlasujeme o pozmenenej správe. Kto je za? Takže hlasujeme o, o pozmenenom návrhu správy. Uzatváram hlasovanie. 36 hlasov je za, 7 proti. Ďakujem spravodajcovi. Takže pokračujeme k ďalšej správe. Pani Toms, správa o ekonomickej politike Európskej oblasti. Hlasujeme o kompromise 3. Kto je za? Proti? Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdrali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 4 je ten kompromis. 4, kto je za? Kompromis 4. Na strane 2, kto je za? Proti? Zdrali sa? Prijatí? Kompromis 5, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 47 za. Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 49 za. Proti? Zdržali sa prijatí. Preveríme pozmeňovací návrh 49. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté o 24 hlasov. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 57 za, proti, zdržali sa. Povedala by som, že je to zamietnuté. Preveríme pozmeňovací návrh 57. Otváram hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu 57. Teraz uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté o jeden hlas. Pozmeňovací návrh 58 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 64 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 66 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 67, nie, 68. Pozmeňovací návrh 68, prvá časť Kto je za? Menovité hlasovanie. Kto je za menovité hlasovanie? K 68. How many? Yeah, but we needed a, we needed a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 pozmeňovacom návrhu 68, prvá časť a otváram, teda uzatváram hlasovanie. 40 hlasov za, čiže prešlo to. Teraz hlasujeme o druhej časti. Áno, a je to to isté. SD chce menovité hlasovanie o druhej časti. Sú nejaké výhrady? Čiže Morašat, pani Morašate, hlasujeme o druhej časti menovité hlasovanie. Ešte stále sme na 68. druhá časť a otváram hlasovanie pre menovité hlasovanie. Dobre. Takže je to zamietnuté o 24 hlasov. Tretia časť odpadáva. Nie, to je to isté. Nie, to je to isté. Časť 3. Skupina SD chce menovité hlasovanie a otváram teraz hlasovanie k tomuto. Čiže menovité hlasovanie k tretej časti pozmeňovacieho návrhu 69. Otváram hlasovanie a je to zamietnuté o 25 hlasov. Pozmeňovací návrh 69, kto je za? proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 70 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 71 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 72 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 73 je to rozdelené hlasovanie EPP, časť 1. Kto je za, proti, Zdržali sa. Je to prijaté. Časť 2, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to prijaté. K tej druhej časti preveríme druhú časť. Otváram hlasovanie. Druhá časť pozmeňovacie návrhu 73. Uzatváram hlasovanie a je to zamietnuté o 24 hlasov. 75 je ústný pozmeňovací návrh EPP. Kto je za? Ústný pozmeňovací návrh, chcete to počúvať? Dobre. That means that we vote on the... Ako som povedala, budeme hlasovať o pôvodnom pozmeňovacom návrhu 75 za. Zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté. Preveríme. Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 75. Otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu 75 a je to zamietnuté o 23 hlasov. Pozmaňovací návrh 76, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 13, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. <clears throat> Pozmeňovací návrh 79, Nie. Preveríme kompromisný návrh 13. Teraz otváram hlasovanie. A uzatváram hlasovanie. Prešlo to o jeden hlas. Pozmeňovací návrh 79, prvá časť. Kto je za? kto je proti, zdržal sa, myslím, že to prešlo. Druhá časť pozmeňovacieho návrhu 79, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa prijatý kompromisný návrh 10, za, proti, zdržali sa kompromisný návrh 9, za, proti, zdržali sa prijatý pozmeňovací návrh 87, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý pozmeňovací návrh 88 za, proti, zdržali sa možno zamietnuté. Ja navrhujem, aby sme to preverili. 88. Otváram hlasovanie. Je to zamietnuté o 26 hlasov. Pozmeňovací návrh 29, kto je za, proti, zdržali sa. za, proti, zdržali sa prijatí. 90. Takže kto je za? Thank you. Uh, that means that we vote on the original text, not with the... Takže um, bude to pôvodný text a nie pozmeňovací návrh, ktorý je za, proti, držali sa. Preveríme to. Takže dobre, otváram hlasovanie. Dobre, e, prešlo to o 30 hlasov. It was carried. Uh... Takže bolo to schválené. Teraz 93 za, proti, zdržali sa schválení, 94 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 95 za, proti, zdržali sa schválení, 96 Hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Hovoríme druhú časť. Zatváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to schválené. 26 hlasovalo za, 97 za, proti, zdržali sa schválení. sa na 98 za, proti, zdržali sa schválení. 99 za, proti, zdržali sa schválení. na návrh 100, hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. 101 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh alebo druhá časť štvorky. Je to dodatok ku kompromisu 12. Je vás toľko, že dosiahnete, čo chcete? Dobre, takže menovité hlasovanie o druhej časti. To znamená, že máme to menovité hlasovanie a Môžete hlasovať. Pozmeňujúci návrh 104. Druhá časť. Zatváram hlasovanie. A je to schválené. 24 hlasovalo za. Pozmeňujúci návrh 107. To je hlasovanie po častiach. PP, prvá časť za. Proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Musíme druhú časť overiť, 107, takže môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. 23 hlasovalo proti. 108, kto je za, to je proti, to sa zdržalo schválené. 109, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zemíte sa. Pozmeňujúci návrh 111. Yes, you are many in... Dobre, je vás dosť. Takže máme menovité hlasovanie ohľadom prvej časti pozmeňujúceho návrhu 111 a zahajujem hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. 24 hlasovalo proti. Druhá časť. To je za. Je to menovité hlasovanie. Druhá časť pozmeňujúceho návrhu 111. Uzatváram hlasovanie. A 37 za. 112 za. Proti. Zdržali sa schválené. 113. Hlasovanie po častiach. PP. Prvá časť za. Proti. Prvá časť, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Overíme druhú časť. Môžete hlasovať druhá časť z 13. Uzatváram hlasovanie a je to zamietnuté. 27 hlasovalo proti. Pozmeňujúci návrh 114, to je za, to je proti, to sa zdržalo, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 115, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 116, kto je za, kto je proti, to sa zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 117, to je za, to je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 120, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Overíme 120. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Každý hlasoval Je to zamietnuté. 25 hlasovalo proti. 121 s ústnym pozmeňujúcim návrhom zo strany SAD. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 122. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 123 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeň sa návrh 124 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 125 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Alebo overíme 125. -ku. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Prepašte, bolo to zamietnuté. 28 proti. Pozmením sa návrh 126 odpadá. Takže teraz 127. Kto je za? 127. Pozmením sa návrh 127. Kto je za? Kto je proti? A je to schválené. sa návrh 128, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 129, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 130, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 131, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 132 odpadá, takže prechádzame k 133. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím si, že je to zamietnuté. 100. Tridsaťštyri za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 135 za, proti, zdržali sa, schválený. Úvodné ustanovenia 1, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa, 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeň sa návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 4 za, proti, zdržali sa, schválený overíme pozmenujúci návrh 4. Môžete hlasovať. EKR majú jedného navyše. Môže jeden poslanec za EKR stiahnuť svoj hlas. Dobre, teraz v poriadku. A je to zamietnuté. O 6 hlasov. Návrh 4 pani Boylan. 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, pozme sa vrch 7 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz prechádzame ku kompromisu 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňte sa návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmiem sa návrh 19. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmiem sa návrh 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 26, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 27, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 28, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 29, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 30. To je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 32 a 33. Dohromady. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? zameta sa. Pozmeňujúci návrh 34, kto je za? Kto je proti? Tu sa zdržal. zameta sa. Overíme 34. Môžete hlasovať. Je tu jeden za EKR navyše, teraz už nie, dobre. Vyzerá to, že ešte stále je tu jeden navyše za EKR. OK, uh, the vote is closed. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. 27 za. V tomto prípade ten jeden hlas navyše nezavážil. 35 za, proti zdržali sa schválený. pozmeň sa 36 za, proti, zdržali sa schválený. 37 za, proti, zdržali sa schválení. A tým pádom ideme teraz hlasovať ohľadom návrhu stanoviska po zmenách. A je to menovité hlasovanie. And the vote is now closed. Uzatváram hlasovanie. A to znamená, že táto správa bola schválená. 34 kolegov zhlasovalo za a gratulujeme taktiež e, spravodajkyni. Thank you for being part of the voting session. Now the employment... Takže ďakujem všetkým za účasť na hlasovaní a ďalej to máme ďalší bod programu, ktorým je implementácia Európskej stratégie pre ľudí s postihnutím. To znamená, že taktiež bude poskytované tlmočenie do znakového jazyka a taktiež máte možnosť využiť karty, ktoré máte pred sebou, pokiaľ je to príliš rýchlo a nerozumiete, tak musíte zdvihnúť žltú kartičku, to je to najdôležitejšie. Takže dám vám pár minút na to, aby ste sa usadili alebo naopak odišli a potom budeme pokračovať ďalším bodom programu.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 Okay, we are only five, six minutes uh, uh, after. Dobre, takže máme časový skos len tak 5 až 6 minút. A to znamená, že musíme okamžite začať. Máme tu bod 6 programu. Implementácia Európskej stratégie pre ľudí s postihnutím. Všetci sme si vedomi dôležitosti implementácie tejto stratégie. Ako už som povedala, pokiaľ to bude obťažné sledovať, tak môžete využiť svoju žltú kartičku, pokiaľ je to príliš rýchle, pokiaľ máte problém, môžete zdvihnúť taktiež červenú kartičku, tak aby sme s tým niečo urobili. Dobre, Teraz odoznám slovo spravodajkyni, pretože teraz budeme hovoriť o viac než 400 pozmenujúcich návrhoch, ktoré boli pani Stevens zaslané v súvislosti s implementáciou tejto stratégie. A teraz odozdám pani Stevens slovo. Ďakujem. Vážení kolegovia, možno si spomeniete, že pred rokom som organizovala hemicykli konferenciu tu v Bruseli a bola to konferencia, kde sme si pripomínali naše viacezičné dedičstvo a vrátane všetkých 32 európskych znakových jazykov. Mnohí z vás ste tam boli a boli ste svedkami tejto jedinečnej akcie, kde sa stretli všetky európske jazykové, aj ho, pardon, znakové a jazy, aj hovorené jazyky sa stretli v jednej miestnosti, boli tam tlmočníci zo všetkých týchto jazykov. Bol to skutočne fantastický deň a E, skutočne ma to pozbudilo v mojej ďalšej práci a určite so mnohí, so mnou mnohí kolegovia budú súhlasiť. Akcie ako táto, ktorá prebehla minulý rok, skutočne pomáhajú šíriť povedomie ohľadom prístupnosti, ohľadom postihnutia a jazyka kolegovia, mali by sme zaručiť, že táto správa pôjde ešte rok ďalej a že komisii poskytne hmatateľné inštrukcie a ciele ohľadom toho, ako pokračovať s Európskou stratégiou pre ľudí s postihnutím po roku 2020, aby to bolo prospešné pre všetkých ľudí s postihnutím v Európe. Čo sa týka pozmenujúcich návrhov, som veľmi rada. Máte pravdu je viac než 400, aby som všetkým za ne chcela poďakovať. Takisto sa veľmi teším, že môžem povedať, že všetky moje pozmeňujúce návrhy boli spolupodpísané zo strany veľkého množstva kolegov takto v miestnosti, ako aj v rámci skupiny pre postihnutých. Ďakujem pekne za vašu podporu som presvedčená, že toto súvisí so skutočnosťou, že tak ako to bolo oznámené predtým, moje pozmeňujúce návrhy boli pripravené v úzkej spolupráci s organizáciami pre postihnutých, berúc do úvahy len európske stanoviska týchto organizáciách, ale aj konkrétne stanoviska týchto organizácií. Sústredila som sa na doplniť túto správu tak, aby všetky osoby s postihnutím boli začlenené do tejto novej stratégie. Mimoriadne som sa súhlasila na európske iniciatívy, kde Európska únia môže zohrať veľkú úlohu a ukázať pridanú hodnotu. Program Erasmus Plus, ktorý si vyžaduje sprievodné opatrenia, alebo napríklad Európska karta pre postihnutých, ktorý je pozitívny projekt, je to pozitívny projekt, Eh, z dlhodobého hľadiska ako iniciatíva, rovnako ako napríklad tá parkovacia karta pre postihnutých v Európe. Teraz sa sústredme na pozmenujúce návrhy, ktoré sme dostali. Navrhované pozmenujúce návrhy boli, kompromisné návrhy boli zaslané deňovým spravodajcom včera a podarilo sa mi zapracovať veľké množstvo pozmenujúcich návrhov do týchto kompromisov, teda vrátanie návrhov z výboru FEM. Teraz e, by som vás chcela uistiť, že my neopakujeme iba správy z minulého roku ohľadne implementácie CRPD, ale takisto sa sústredíme na to, ako sa pohnúť dopredu, pokiaľ ide o udržateľné prvky tejto stratégie. Na to, aby sme dosiahli tieto ciele, plánujeme zorganizovať minimálne dve zasadnutia teňových sa pravdepodobne v týždňoch 41 alebo 42 a budem vďačná, ak obdržím pripomienky ešte pred týmito zasadnutiami, ak je to možné, na to, aby sme vlastne tieto zasadnutia urýchlili. Kolegovia a kolegyne, na záver by som chcela povedať, že na to, aby sa nám podarilo dosiahnuť takúto komplexnú správu, apelujem na vás, aby ste zobrali do aj pozmeňujúce návrhy, ktoré podporujú organizácie pre postihnutých, aby sme spoločne sa uberali smerom ku kompromisným návrhom, ktoré budú môcť pod byť podporené naprieč politickým spektrom. Minuloročná CRPD správa bola veľkým úspechom a ja chcem pripraviť podobnú správu, ktorá by bola podporená zo strany veľkého množstva poslancov, nakoniec aj na plene. Ďakujem veľmi pekne za vašu podporu a za to, že urobíte všetko preto, aby sme predložili skutočne zacielenú správu komisie a všetkým Európanom, ktorí majú handicap. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vypočutie si vašich pripomienok teraz aj neskôr. Ďakujem. Okay, thank you. Um... Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pani Jasloviecka, ktorá reprezentuje, ktorá zastupuje kolegu, ktorý tu nie je. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Vážené dámy a páni, ctená Helga, s veľkým záujmom som si vypočul, poz, počula pozmeňujúce návrhy, bolo ich dosť a myslím si, že skutočnosť, že tu máme viac než 400 týchto pozmeňujúcich návrhov, ktoré prišli, to poukazuje na to, že táto stratégia je veľmi dôležitá. Som presvedčený o tom, že veľa týchto pozmeňujúcich návrhov obohatí túto správu na, o veľa aspektov. Viacerí kolegovia, rovnako ako aj ja, sa venovali otázke európskych fondov pri tejto stratégii a potrebujeme ten efekt pákovej, pákovej pomoci. Podľa mňa to je veľmi dôležité. Európske fondy by mali ten prechod medzi izolujú, izolovanou starostlivosťou o štátnych inštitúciách e, uprednostniť v prospech lokálnej starostlivosti. Tie pozmenujúce návrhy, ktoré uplatňujú aj nasadenie moderné technológie, by si tiež zaslúžili podporu. Viacerí kolegovia vo svojich pozmenujúcich návrhoch spomenuli problémy vzdelávania a zamestnanosti a to je veľmi dôležité, pretože vlastne pracovné, pracovné poradenstvo zohráva kľúčovú úlohu eh, pre ľudí s handicapom na to, aby sa títo mohli eh, ďalej rozvíjať, aby mohli plniť si svoje sociálne úlohy. Teším sa, že tieto návrhy vlastne riešia, riešia aj otázky flexibility e, pracovného trhu a tak ďalej. Pani Ždanoka hovorila o tomto probléme. Ctení kolegovia, milá Helga, dúfam, že sa nám podarí rozpracovať e, dobrý pracovný dokument. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo Evelyn Regner, ktorá hovorí v mene svojej kolegyne. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ako ste už povedali, pani Blinkevičujete nemôže dnes prísť a preto ma požiadala, aby som ten jej signál prečítala tu pred vami. Chcem iba povedať, že ona je tieňová spravodajkyňa, ktorá predložila 37 pozmeňujúcich návrhov a väčšina z nich sa týka nasledujúcich otázok. Predovšetkým pokiaľ ide o práva starších ľudí v týchto správach, pretože vo viacerých ohľadoch berie do úvahy otázky, ktoré sa týkajú aj Európskej stratégie pre postihnutie, ďalej začlenenie odvolávky na dočasné znevýhodnenie alebo handicapy. To je veľmi dôležité, predovšetkým keď hovoríme napríklad o prípadoch ľudí s, funkčnou, s funkčným handicapom, ktorí jednoducho nemajú dostatočnú mieru, pokiaľ ide o možnosť dostať sa na pracovisko alebo do obchodov a tak ďalej. Ďalej, pokiaľ ide o odvolávku na e, prevenčné opatrenia, ktoré sa napríklad týkajú bezpečnosti pri práce a dôležitosť e, podpory e, ľudí s handicapom na pracovnom trhu apeluje na komisiu, aby sa rozšírila prítomnosť e, a dostupnosť e, e, týchto pomocných opatrení, predovšetkým pokiaľ ide o dopravu pre ľudí s handicapom. Takisto treba, treba zabezpečiť tie núdzové čísla 112 pre všetkých, aj pre tých, ktorí majú handicap, či už nevidia alebo nepočujú. Takisto treba podporiť aj ten progres, ktorý sa zaznamenal na úrovni rady, pokiaľ ide o prelomenie blokády ohľadne smernice boja proti diskriminácii a takisto treba stratégiu boja proti e, znevýhodneniu ľudí s handicapom, zacielenú na obdobie do roku 2030. V tejto oblasti treba zaznamenať konkrétny pokrok a treba jednoducho urobiť všetko preto, aby sa zjednodušili služby práve pre týchto ľudí s handicapom. Tieto pozmeňujúce návrhy takisto apelujú na členské štáty, aby sa vytvorila platforma pre ľudí s handicapom, čo by zabezpečilo to, že by sa e, zabezpečil rovnaký životný štandard. Takže toto som iba rýchlo prebehla cez tie pozmeňujúce návrhy. Pani Blinčkevite, chcem sa poďakovať Helge Stevens, spravodajkyne za jej dobrú prácu a za to, akým spôsobom vyšla v ústredy svojim kolegom počas celej prípravy a želám veľa úspechov v správe aj ďalej. Ďakujem veľmi pekne pani Harkin. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade, ako už v minulosti opakovane, sa chcem poďakovať spravodajkyni Helge Stevens za veľmi uh, detailnú a dobrú prácu týkajúcu sa tejto konkrétnej správy. Podarilo sa mi podporiť viaceré z jej pozmeňujúcich návrhov. Niektoré z nich som nepodporila nie preto, že by sa mi neboli páčili, ale boli tu niektoré otázky a nedostala som konkrétne odpovede, ktoré potrebujem ešte objasniť. Takže v stručnosti by som poukázala na to, čo Helga povedala samotná vo vlastnej prezentácii. Ja v plnej miere súhlasím, predovšetkým pokiaľ ide o program Erasmus, E, musí to byť kompatibilné so CRPD a je to niečo, čo tento výbor musí skutočne rázne podporiť. A takisto pokiaľ ide o vaše odporúčania ohľadne uh, Accessibility Act. Takže ešte sa vráťme k tým mojim pozmeňujúcim návrhom a potom finálna pripomienka, pokiaľ ide o kompromisy, ktoré tu máme. Takže ešte moje vlastné pozmeňujúce návrhy Chcela by som urobiť všetko preto, aby sme podporili nezávislý, možno, nezávislý spôsob života. Ako viete, mali sme napríklad uh, deň, uh, ktorým sme si toto pripomenuli včera v Bruseli a treba to jednoducho pretlačiť aj v ostatných členských štátoch. A <laughs> toto je jasný apel, ktorý sa opakuje uh, každé dva roky, či už v Bruseli, alebo v ostatných členských štátoch. Naša politická skupina chce v každom prípade E, urobiť všetko preto, aby sme sa pohli dopredu v rámci smernice e, pomoci pre postihnutých ľudí. Máme tam blokádu na rade a treba, sa postup, treba postupovať takým spôsobom, ako to navrhla pani spravodajkynia. Sú tu viacej pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú konkrétnych bodov. Ako viete, budeme o tom hovoriť čoskoro. Týka sa to pozmeňujúcich návrhov 883, ohľadne 883 s niektorými sa dá súhlasiť, niektoré zachádzajú príliš ďaleko. Nemyslím si, že to je najlepší postup v tom zmysle, že jedna správa by mala bližšie určiť, že čo bude obsiahnuté v ďalších správach, predovšetkým pokiaľ ide o legislatívne správy, o ktorých teraz momentálne hovoríme v tejto výbore. Takže ja eh, na jednom, pri viacerých príležitostiach jednoducho som ešte sa nerozhodla, pokiaľ ide jednotlivé pozmeňujúce na týkajúce sa práve tohto bodu. Takisto otázka, ktorá sa týka ďalších pozmeňujúcich návrhov, pretože viacerí kolegovia hovoria o rozhodujúcom procese a zástupnom rozhod- rozhodnutí zo strany zástupcov postihnutých osôb. Úprimne povedané, nejde tu o oblasť, kde by som ja mala nejakú konkrétnu skúsenosť, ale zdá sa mi eh, byť E, to oblasť, ktorá si vyžaduje veľkú pozornosť. Ja si myslím, že nejaké čierno-biele e, videnia nie sú dostatočné. V každom prípade to vyžaduje väčšiu diskusiu, takže máme niektoré pozmeňujúce návrhy a ja som absolútne otvorená, pokiaľ ide o diskusiu ohľadne toho, aby sme vedeli, čo si kto o tom myslí. A je to téma, o ktorej som zatiaľ nehovorila s predstaviteľmi zo skupení ľudí s postihnutím. Otvorená som takýmto postupom, ale samozrejme sú tu určité otázky, ktoré treba doriešiť. Myslím si, že nema, nemal som ešte čas, aby som sa pozrel na všetky kompromisné pozmeňujúce návrhy, vzhľadom na skutočnosť, že som spolu a spolupodporila podporila viaceré pozmeňujúce návrhy zo strany Helgy, tak som presvedčená, že my budeme schopné nájsť kompromisy také, aby sme podporili tie jednotlivé pozmeňujúce návrhy, tak ako boli predložené. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu odbornú prácu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a týmto dostáva slovo pani Kuneva, nech sa páči. Ja by som chcela zablahoželať našej kolegyne pani Stevensovej za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla. A pokiaľ ide o hodnotenie európskej stratégie ohľadne postihnutí. Treba to vnímať všetko veľmi pozitívne. A preto som sa rozhodla, že ja takisto podporím túto iniciatívu. Avšak je tu jedna vec, ktorú by som chcela spomenúť. Trochu detaľnejšie sú tu viaceré aspekty, ktoré by mali byť obsiahnuté v tejto stratégii. A to sú iba niektoré z tých príkladov, cez ktoré by som chcela prejsť. Dúfam, že sa to v rámci príspevkov, v rámci tej diskusie bližšie objasní. Myslím tu napríklad konkrétne na aktivity, ktoré sa snažia zaintegrovať týchto ľudí a tých postihnutých ľudí do mainstreamovej populácie, pokiaľ ide o výmenu napríklad overených postupov a pokiaľ ide o autonómny a nezávislý život týchto jednotlivcov. Máme modely, ktoré fungujú v poriadku, predovšetkým v tých rozvinutejších krajinách a tieto musíme sa snažiť napodobňovať napriek ťažkosťam a pokiaľ ide o výrobky a služby, ktoré sú sprístupnené a sa poskytujú, predovšetkým pokiaľ ide napríklad o dostupnosť na úrovni cestovného ruchu, takisto pozitívna diskriminácia takisto pokiaľ ide o konkrétne riešenia v prospech postihnutých. Nejaké úsporné opatrenia by nemali mať, e, nemali mať e, negatívny dopad alebo negatívnejší dopad na ľudí s postihnutím ako na väčšinovú populáciu. Takisto je tu aj otázka rovnosti. Musíme robiť všetko preto, aby e, títo ľudia mali rovnaké právo na E, rovnosť a nediskrimináciu, takisto treba robiť špeciálne osvetové kampane, ktoré takisto sú veľmi dôležité. Pokiaľ ide o reproduktívne a sexuálne práva postihnutých a takisto aj pokiaľ ide o boj proti nejakým prejavom násilnosti. Toto sú tie kľúčové prvky, ktoré by mali byť začlenené a ktoré treba, ktoré treba dotiahnuť do konca. Práca, ktorú odviedla pani spravodajkyňa, je exemplárneho charakteru a ten pracovný program je relatívne hutný a preto si to vyžaduje, aby sme sa všetci zomkli a uberali jedným spoločným smerom, a to tým správnym. Preto sa nemôžeme, nemôžeme uh, tváriť, že chceme postupovať rôznymi spôsobmi. Teraz zostane slovo pani Ždanoka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som iba chcela podporiť predchádzajúcich rečníkov v tom zmysle, že by som chcela povedať, že jednoducho nemôžeme tu si dovoliť nejaké protichodné riešenia a názory. Musíme sa všetci zhodnúť v tom, že legislatíva Európskej únie si vyžaduje patričné zlepšenie na to, aby sme mohli pomôcť ľuďom s postihnutím a predovšetkým, pokiaľ ide o ľudí s funkčnými limitáciami, pokiaľ ide o našu snahu pomôcť im v prospech inklúzie do spoločnosti. Predložili sme viaceré pozmenujúce návrhy. Máme tam prioritné oblasti ako napríklad zamestnanosť, vzdelávanie, školenie, sociálne zabezpečenie, zdravie a ja ďakujem veľmi pekne pani Stevens za prácu, ktorú odviedla a pokiaľ ide o prípravu pozmeňujúcich návrhov v kompromisoch. Samozrejme, ešte sme nemali toľko času na to, aby sme tieto kompromisy bližšie e, zanalizovali, avšak to nám nemôže zabrániť v tom, aby sme e, nejako zneva, nesprávnym spôsobom vyhodnotili prínos týchto pozmeňujúcich návrhov. Ako teňoví spravodajcovia dúfam, že budeme môcť využiť všetky príležitosti a celý potenciál na to, aby sme zaoberali smerom k dobrým kompromisom, aby tá správa nakoniec bola dobrá a vyvážená. Takže ďakujem veľmi pekne pani Stevens, budeme spolupracovať aj naďalej. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne Lavra Agia za e FDD, nie je prítomná a nikto ju ani nenahrádza. V to znamená, že môžeme prejsť že ona je tu, je tu, pán Martin ju bude zastupovať. Ďakujem pekne, doktor Mulan nemohol prísť, ospravedlňujem ho. Okay, then we follow. Dobre, takže Budeme teraz pokračovať s tými rečníkmi, ktorí požiadali o slovo. Pán Pirinsky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vyjadrím sa veľmi stručne. Chcel by som k tejto téme hovoriť po bulharsky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to veľmi dôležité a samozrejme bez pochyby, je to tak, že implementácia európskej stratégie je dôležitá, je dôležitý prioritný cieľ pre nás všetkých a snaha hľadať najlepšie možné jazykové vyjadrenie v tejto správe je veľmi dôležité, ale čo je ešte veľmi dôležité, je aj to, aby sme teda každý z členských štátov, chcem spomenúť, čo povedala pani Stevens na začiatku svojho príspevku, konkrétne konferencia, ktorá sa uskutočnila v prvej polovici tohto roku v Európskom parlamente. Chcem opätovne potvrdiť dôležitosť tejto konferencie z pohľadu zvyšovania povedomia, zvyšovania povedomia, že kategorické akcie, kategorické kroky sú nevyhnutné, kroky, ktoré sú nevyhnutné na implementáciu tejto krásnej stratégie. Je jasné, že krajiny, dve krajiny v Európskej únii, kde príslušná legislatíva neexistuje, musia implementovať znakovú reč. Jedna z tých krajín je Bulharsko. Na konferencii bola skupina ľudí z Bulharska, ktorí používali posunkovú reč a keď sa títo ľudia vrátili do Bulharska, spolu pomocou mojich kolegov tak eh, v rámci tej práce som konzultovala s pani Stevens a chcela som sa jej poďakovať, pretože mi veľmi pomohla. Takisto pomohla eh, mojej kolegyni, poskytla nám poradenstvo a materiály na túto tému. Bohužiaľ, hlasovanie v Európskom parlamente nebolo natoľko um, úspešné a takže um, zablokovalo to prijatie tohto návrhu zákona a Bulhári nepodporili tento zákon. Ale ja si kladiem otázku, Takže po prijatí inej správy, či nie je na čase, aby sme zobrali, úvahy, aby sme zobrali do úvahy konkrétne kroky na to, aby sme implementovali v členských štátoch um, <clears throat> môžeme zvážiť novú legislatívu, No a je tu existujúca legislatíva v členských štátoch, ktorá by mohla byť prijatá a ešte raz sa chcem poďakovať za všetko a za všetku podporu, ktorú som ja dostala od pani Stevens v rámci jej práce na tejto správe. Myslím, že budeme schopní dopracovať sa k veľmi dobrej správe. Na záver ďakujem. Áno, veľmi zaujímavé, pán Kosa. Pani Kosa, ďakujem za slovo. Aj ja by som sa srdečne chcela poďakovať pani Stevens, je to vynikajúca práca. A už v minulosti sme viedli diskusie kedy už som povedala, že je veľmi dôležité, aby občianská spoločnosť bola zapojená do tohto procesu. Ale teraz to závisí iba od nás, iba výlučne od nás, aký bude ten finálny výsledok. Je veľmi veľa pozmeňovacích návrhov a nie je náhoda, že prevažná časť pochádza od rozličných, teda viacerí kolegovia to spoločne podpísali Spolu s ďalšími kolegami som aj ja podpísala e, toto a samotný text e, bude orientovaný a bude determinovať budúcnosť. Sú tu tri veci, ktoré by som chcela zdôrazniť. Mimoriadne dôležité je, že máme text, ktorý vyvíja nátlak na komisiu. Čiže komisia Eh, musí implementovať text. Komisia to zatiaľ nerobila, samozrejme boli tu pokroky, ale nie sme ešte tam, kde by sme chceli byť. To je prvý bod. Druhý bod. Takže mali sme tu body, ktoré boli zaujímavé. A práve preto musí komisia sa orientovať dopredu a pokračovať v tejto práci, pretože e, je potrebné, aby sme mohli podporiť nezávislý život, nezávislé fungovanie týchto občanov. Prečo komisia nechce pokračovať v tejto činnosti? Európsky parlament z vlastných projektov financoval projekt v roku 2013, Ensign projekt, Tento projekt to vlastne bola online, eh, to bolo online eh, podujatie pre tlmočníkov a tento projekt stál 750 tisíc eur. Cieľom bolo, aby, cieľom bolo, aby inštitúcie Európskej únie boli prístupné, dostupné aj pre ľudí s postihnutiami a to v rámci celej Európy. Po ukončení tohto projektu sme urobili čo? Nič, koniec, všetko skončilo. A teraz sa nachádzame v roku 2017 v takej situácii, že ľudia so sluchovými postihnutiami jednoducho nás, poslancov, nemôžu dosiahnuť, pretože nie je zabezpečená dostupnosť. Pričom to bol e, veľmi vypracovaný systém už je pripravený na použitie a komisia s rôznymi ospravedlneniami vždy hovorila nie, ešte ide o analýzu, ešte sa to ukáže, pričom milión obyvateľov v Európe pred európskymi voľbami nemajú kontakt s inštitúciami a to nie je akceptovateľné. Prosím, aby ste ma podporili aj pri tejto akcii a môj tretí bod je nasledovný. Ide o prepojenie medzi stratégiou a implementáciou. Balík dostupnosti a bezbariérovosti našťastie napredoval a už e, ovplyvňuje ďalšie stratégie v Európskej únii. Musíme sa spojiť, musíme vyvíjať nátlak aj na radu, aby urobila potrebné kroky. Už sa uskutočnilo prvé čítanie a teraz by rada nám mala čo najrýchlejšie poskytnúť odpoveď. Ďakujem. Takže môžeme prejsť na ďalšieho rečníka a to je pani Ďakujem, pani predsednička. A ja sa chcem srdečne poďakovať spravodajkyni za veľmi dobrú prácu. Som presvedčený, som presvedčená, že práca môže poskytnúť veľa pre európsku stratégiu pre ľudí s postihnutiami. Chcem sa odvolať na to, čo povedal Marek Plura je dôležité, aby sme mali európsky systém podpory pre ľudí s postihnutiami, alebo teda, aby sme vypracovali takýto systém, aby tieto osoby mohli žiť nezávisle, nezávisle to je mimoriadne dôležité. A potom ešte niečo. Musíme podporovať e, nadanie týchto ľudí s postihnutiami práca, teda zamestnávateľia by sa nemali báť zamestnávať týchto ľudí. A myslím si, že tento problém nemajú v rukách len organizácie pre postihnutých. Myslím si, že by nám malo byť cťou podporovať nadanie a talenty týchto ľudí, ktorí, majú, ktorí sú postihnutí. A na záver možno, možno niečo trošku kontroverzné. Mám niekoľko myšlienok, ktoré by mohli stimulovať diskusiu v budúcnosti. Musím povedať, že slovičko postihnutý sa mi nepáči. Každý z nás je určitým spôsobom postihnutý. Osoby s postihnutiami sú jednoducho ľudí, E, s mimoriadnými nadaniami, s mimoriadnými talentmi. Títo ľudia musia každý deň prekonávať veľa bariér, viac bariér než obvyklí ľudia. Títo ľudia majú dodatočné nadania a ľudí s postihnutiami by sme mali vnímať ako ľudí s mimoriadnými nadaniami. Uh, uh, uh, Dobre, Pani Emanuel Grange by sa chcela... Nie. Imargulada Plasencia. Pani Imargulada Plasencia, možno vy by ste sa chceli stručne vyjadriť. Pokiaľ ide o DG Employment, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne chcela by som, sa, chcela by som nadviazať na tých, ktorí sa poďakovali spravodajcovi za E, vykonané úsilie za to, aby sa zrealizovala táto správa. Takisto je tu viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré objasňujú niektoré z otázok, ktoré je potrebné zobrať do úvahy, keď, budeme keď sa bude implementovať táto stratégia. Všetky ďalšie príspevky e, sú pozitívne, pretože táto správa zdôrazňuje celý rad elementov v oblastiach, ktoré sú relevantné pre komisiu, keď bude implementovať túto stratégiu. Dovolte mi len zdôrazniť niekoľko bodov. Otázka rodovej rovnosti. Vidím, že tu bolo urobených veľa pozmeňovacích návrhov a tu naozaj toto musíme mať na zreteli, keď budeme implementovať jednotlivé opatrenia otázka dostupnosti. Naozaj sme vynaložili veľa úsilia na to, aby sme napredovali v implementácii aktu e, prístupnosti akt dostupnosti, takže treba zohľadniť výzvy v oblasti zamestnanosti. Musíme sa zamerať na špecifické odporúčania správy a pokúsime sa zakomponovať tam inovatívne elementy alebo tie dobré nápady, keď budeme implementovať stratégiu. No a takisto chcem povedať, že pokračujeme. Ehm, sú tu viaceré pozmeňovacie návrhy a odporúčania. To, že nie sú explicitne spomenuté v stratégii, to neznamená, Napríklad e, pilier sociálnych práv, tam zohľadňujeme e, postihnutia, berúc do úvahy e, prínosy, ktoré prinesú SDG, takisto použitie fondov EÚ spôsobom, ktoré zahrňajú problematiku postihnutí ďalej, postihnutí ďalej podporovať zahrňanie, inklúziu ľudí s postihnutiami. Vo vzťahu k pozmeňovacím návrhom a odporúčaniam pre budúcu stratégiu toto berieme do úvahy, zakomponujeme toto všetko, budeme, zakomponujeme, zakomponujeme to do úvah do budúcnosti a ak sú tu elementy, ktoré už boli zavedené do praxe, počas implementácie tejto stratégie, tak to urobíme. Tešíme sa na finálny výsledok tejto diskusie. Tešíme sa na hotovú finálnu správu a naďalej sme k dispozícii pre ďalšiu spoluprácu, prípadne ďalšie objasnenia, ktoré budú potrebné. Ďakujem. Ďakujem. Pani Stevens, chcete povedať posledné slovo, než prejdeme na ďalší bod na programe? Nech sa páči, máte slovo. Pán Stevens, ďakujem len veľmi stručný e, stručná pripomienka. Ďakujem tieňovým spravodajcom aj kolegom za pripomienky. Chcem sa poďakovať komisii za vaše komentáre. Myslím, že je práv všetkých dôležité, aby sme spolupracovali, aby sme docielili čo najlepšiu správu. Čaká nás veľa práce v parlamente, ako sme videli minulý týždeň, pred dvoma týždňami s aktom, e, Európsky akt dostupnosti. Bolo to tu povedané diplomaticky je tu veľa nedorozumení, dopadu bariér v spoločnosti. To znamená, že inklúzia ľudí s postihnutiami do spoločnosti sa stáva ešte ťažšia. S aktom dostupnosti je to trošku hamba pre nás, keď tento e, problém necháme inému výboru, tak sa to uberá nesprávnym smerom. Musíme presvedčiť radu a vysvetliť rade, aké je dôležité zahrnúť ľudí s postihnutiami do všetkých oblastí života v Európe. Nemôžeme povedať, že Európa je inkluzívna, ak e, na to nenadvezuje aj legislatíva a implementácia. Porovnávať sa so Spojenými štátmi, tak naozaj zahambujúco zaostávame, e, pokiaľ ide o e, dostupnosť a pokiaľ ide o rovnaký prístup ľudí s postihnutiami. Táto správa musí byť definitívnym ďalším krokom, aby nám pomohla eh, znovu nadobudnúť kredibilitu. Teším sa na ďalšiu spoluprácu na zasadnutiach tieňových spravodajcov, aby sme objasnili otázky a určité body v texte. S niektorými bodmi nemám problém, teším sa, že sa dopracujeme ku všetkým kompromisom a ešte raz ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Hlasovanie sa uskutoční 19. oktobra. Takže teraz prejdeme ďalší bod na programe o, o, nariadenie Európskeho parlamentu a rady zavádzanie európskych služieb e-card. Teraz má slovo pani Harkin. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedkynia. Podľa komisie regulačné bariéry predstavujú jednou, jednu z hlavných prekážok pri uh, cezhraničných službách v Európskej únii. A je tu presvedčenie, že je tu ešte ďalší potenciál pre rast využívanie tejto smernice, aby sme mohli e, zabezpečiť lepší prístup pre spoločnosti, ktoré chcú poskytovať cezhraničné služby. Komisia dúfa, že zavedením tejto e-card pomôže zosúľadiť proces ustanovení o službách v rámci celej Európy a že to zjednoduší administratívne postupy a takisto sa zameriavajú na skutočnosť, že sú presvedčení, že by to zjednodušilo otázky, eh, ustanoveniach eh, poistenia a tak ďalej. Treba povedať, že eh, táto service card má pokryť celý rad podnikateľských sektorov, inžinieri, daňoví konzultanti, architekti, aj e, stavebný sektor a ďalšie sektory, napríklad e, cestovné kancelárie. Treba povedať, že návrh e, nezavádza dodatočné práva pre poskytovateľov služieb, žiadne práva Všetky práva, ktoré majú, už sú zakotvené v smernici o službách. Toto je to, čo ten návrh vlastne obsahuje. Ale je tu celý rad otázok, na ktoré sa musíme zamerať. Poprvé, a to je len všeobecná pripomienka, je tu opozícia od sektorov voči ustanoveniu e-card, tak eh, od eh, odborových spoločností, ako aj od zamestnávateľov v tom istom sektore. Treba sa znovu pozrieť na to. Takže je tu celý rád stanovisk od rozličných parlamentov. Takže nemecký Bundestag a rakúsky Bundestag, ktorý tvrdí, že tento návrh, ktorí nechcú podporiť tento návrh. Ja som čelila rozhodnutiu, či postupovať v tomto duchu a pokúsiť sa zlepšiť návrh komisie, alebo či urobiť krok dozadu a povedať, je toho príliš veľa, čo spôsobuje alebo veľmi pravdepodobne bude spôsobovať problémy. Moje rozhodnutie v konečnom efekte bolo, že som sa pokúsila zistiť, či ja by som mohla predložiť e, pozmeňovacie návrhy a obratiť sa na, na kolegov, ktorí by predložili pozmeňovacie návrhy, ktorí by tak zoštihlil tento návrh. Napríklad som navrhla, aby sme e, odstránili stavebný sektor z návrhu, a aby sme výrazne obmedzili niektoré aplikácie, pokiaľ ide o poisťovnícky priemysel, aby sme zistili, či taká nejaká trošku zredukovaná verzia s otázkami ohľadom harmonogramu by mohla zlepšiť tento návrh. No a niektoré z týchto, niektoré z týchto e, zmien som zakomponovala do svojich pozmeňovacích návrhov. Jednu vec chcem povedať. toto e, e, vyjadril Bundestag k tomuto návrhu k viacerým bodom, ale o tom nebudem hovoriť. E, to bude úlohou iných výborov. Ale jeden bod, ktorý podľa môjho názoru bol mimoriadne dôležitý, bol, že tento návrh by zlepšil vzťah medzi komisiou a členskými štátmi, tak ako je to zakotvené v zmluve, pretože na základe zmluvy komisia po predbežnom postupe, ak zistí porušenie zmluvy zo strany členského štátu, môže e, podať žalobu pred e, e, súdom. Takže nariadenia a smernica sú ruka v ruke, nemôžno mať jedno bez druhého členské štáty môžu negatívne rozhodnutia komisie predniesť pred e, Európsky súdny dvor, ešte než komisia môže e, uplatniť svoje právo zákonodarcu. To je veľmi závažná otázka a takisto takisto vlastne to zdôrazňuje že e, tento návrh prináša späť princíp krajiny pôvodu. Takže všetky návrhy pre výnimky v tomto návrhu V mojich pozmeňovacích návrhoch som sa pokúsila vyriešiť niektoré otázky, ale nie všetky. A veľmi sa teším na to, čo povedia ďalší kolegovia a veľmi rada zareagujem na komentáre. Ďakujem. Thank you for that introduction, madam. Ďakujem za toto slo- za to úvod, pani Hákin. EPP dnes zastupuje pán Šulce, takže prosím, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Dnes zastupujem tieňovú spravodajcu EPP Dietra Lebricha Kocha, ktorý bohužiaľ nemôže byť prítomný Takže no, by som chcel poďakovať spravodajkyne Marian Harkin za tú dobrú prácu, ktorú odvádza. V zásade vítam tieto zámery prehlbiť európsky vnútorný e, trh, e, ale čo sa týka kvalitatívnych a bezpečnostných štandardov, tak tie sa túto nesmú stratiť. Takže máme tu návrh na zavedenie novej európskej karty pre služby, ktorý pozorujem, pred, vidím preto veľmi kriticky. Súčasný návrh komisie eh, nie je dostatočne eh, rozpracovaný a sú tu viaceré eh, slabé miesta, na ktorých musíme ešte popracovať. Predovšetkým by sme mali dbať na to, aby sme to nevytvárali žiadne paralelné štruktúry. A preto musíme lepšie pochopiť uh, už existujúci európsky pracovný preukaz a taktiež sa pýtam, či je nutné tu vytvárať nový koordinačný orgán, alebo či by nebolo lepšie už mm, sa skôr obrátiť na existujúce štruktúry. Taktiež je potrebné, aby sme kompetencia štruktúry jednotlivých členských štátov zohľadňovali. Napríklad v Nemecku máme federálnu štruktúru. takže čo sa týka e, vystavenia tej karty, neboli by, nebol nebolo by za to Nebolo by za to zodpovedné Nemecko ako celá, ale jednotlivé spolkové krajiny. Toto by mohlo byť problematické. Ja dodám aj pozmenujúce návrhy. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s pravodajkyňou a taktiež s ostatnými tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Regne. Ďakujem za slovo. Takže na úvod by som chcela povedať, že toto nie je legislatívny postup ako v iných prípadoch, ale toto je jedna vec, ktorá bude mať zásadný dopad na zamestnancov, na mm, ľudí na voľné nohy, na celý vnútorný trh. No a my chceme všetci, aby vnútorný trh fungoval, aby sa naplnil, ale môže fungovať len vtedy, pokiaľ rámcové podmienky pre tých, ktorí tam poskytujú služby, tak a ktoré ma byť chránený, pokiaľ tieto podmienky budú fungovať. Takže toto som chcela predoslať. A vnútorný trh by mal slúžiť ľuďom, mal byť prispievať k prosperite a nie je samoučelný. No a my tu máme smernicu pred sebou a vidíme tam, že čo týka pridanej hodnoty, tak tá nie je automatická. Máme tu smernicu o službách, ktorá mala byť implementovaná a pri ktorej je taktiež ešte príliš veľa otáznikov, nedostatkov. A sú to už veci, ktoré nefungujú napriek tomu, že už sú implementované už niekoľko rokov. No a druhá vec, čo sa týka vyslaných pracovníkov, tak toto súvisí úzko s touto kartou pre služby. Máme tu situáciu, kde samozrejme služby, ale aj ľudia, ktorí poskytujú služby a sú na voľnej nohe, tí by mali mať určité pravidlá, ale čo sa týka definície, na to by sme sa mohli pozrieť. Pokiaľ ľudia pracujú v inej členskej krajine, tak si musíme položiť otázku, či sa tu skutočne žiada o e, skutočnú e, samostatnú prácu na voľnej nohe, podnikanie alebo nie. A taktiež, čo týka smernice vyslaných pracovníkov, tam sú mnohé prípady. Prichádza tu ešte e, karta, takto karta pre služby, ktorá by mohla predstavovať takú obchádzku týchto pravidiel. A taktiež by mnohé prípady neboli regulované. Takže to chcem povedať na úvod. No a k tým určitým ustanoveniam v súvislosti s nariadením spravodajkyňa. Tam vložila mnoho zaujímavých aspektov, avšak eh, je tu naďalej veľa otázok. Napríklad by sme tu chceli, čo sa týka eh, vyškrtnutie ustanovení o ochrane, o zabezpečení. Ja si myslím, že je zásadné, keď sa poskytujú cezhraničné služby, tak by sme to mali mať takéto ustanovenia. Je treba sa pýtať, akú kvalitu majú takéto služby. Malo by to celé fungovať. No a aby to fungovalo, k tomu patrí len všeobecne aj príslušná kontrola. Pretože pravidlá sú dobré len tedy, pokiaľ sa dodržiavajú a na nič nám nebude, pokiaľ bude mať nejaké obmedzenie, napríklad rýchlosti a nikde nebude radar a nikto nebude kontrolovať, žiadny policajt nebude kontrolovať vodičov, tí to dodržiavajú. A toto samozrejme platí aj pre poskytovanie služieb čo týka pre tejto karty pre cezhraničné poskytované služby. Všetky informácie, ktoré mám ja pre tých, ohľadom tých, ktorí toto má na národnej úrovni presadzovať, sa berie tým smerom, že už tie kontroly, ktoré máme teraz, už nestačia. A toto nie je v zájme Európy. Mať cezhraničné služby, toto malo znamenať aj to, že tie služby budú kvalitné pre spotrebiteľov, pre pracujúcich, ale aj pre tých, ktorí si želajú dobrú hospodárskú súťaž na trhu. Férovú hospodárskú súťaž. Čo sa týka e, toho falošného podnikania, Takže viem, že už hovorím príliš dlho, ja obvykle nehovorím vám takto dlho. Ale keď sa pozrieme na sektory, ktoré sú tu vymenované, tak sú tam dopodrobne vymenované práve tie, u ktorých vieme, že čo týka toho problému vysielania, nám spôsobujú vrázky na čele a preto by som, chcel požia- by som chcela požiadať všetky nás, čo tu sedíme, aby sme nie len sa pozerali na túto tému ako takú. To by bolo v poriadku, to by bolo pekné, keby sme mali taký homogénny vnútorný trh, ale aby sme sa na to pozreli v kontexte a pragmatickejšie a pozrime sa na tie prípady tak, ako to v realite vyzerá. A nepovedzme si len, zoberieme si smernicu, zoberieme si nariadenie a potom sa pozrieme možno ešte na e, uznávanie nejakých diplomov a pozrieme sa zvlášť ešte na smernicu o vysielaní. Nie, to je celo, celé to súvisí spolu a je to komplexná vec. V súčasnosti sa teda pýtam, kde je túto pridaná hodnota, zatiaľ ju tam nevidím a tým pádom môžem len odporučiť, aby sme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 Môžete. Ďakujem, Marian. A ostatným, ktorí sa dnes už vyjadrili, za to, že spochybní tento návrh. Máme taktiež mnohé otázky. Po tom, čo sme si prečítali tento návrh, Takže je treba vyhodnotiť túto európsku profesnú kartu, ktorá bola zavedená pre menej než dvomi rokmi v januári 2016 a bolo by dobré mať správu komisie ohľadom toho, ako to celé funguje taktiež v porovnaní s novými iniciatívami. A taktiež sa tu tvrdí, že táto európska karta pre služby by fungovala na dobrovoľnej báze. No a keď sa tak pozeráme na ten návrh ako taký, tak nie je jasné, aký bude dotočný administratívny dopad na podnikateľov a poskytovateľov služieb. Predovšetkým pre tých, ktorí majú v úmysle pracovať e, dočasne v nejakom inom členskom štáte a poskytovať tam služby. Takže skutočne vítam, že Marian Harkin chce obmedziť rozsah pôsobnosti a myslím si, že je to dobrý nápad. A pokiaľ teda už nemôžeme ten návrh odmietnúť úplne. Máme určité pochybnosti, predovšetkým chceme vidieť nejaké konkrétne návrhy našej spravodajkyne a taktiež potom na to vypracujeme naše stanovisko. Ďakujeme. Pán Martin. Merci, madame le... Ďakujem pekne, pani predsednička. V snahe znašiť túto komplexnosť administratívnu, to sa zdá byť dobrou eh, myšlienkou, je to dobré rozhodnutie, ale pokiaľ ide o túto správu, pokiaľ ide o zavedenie takéto elektronickej európskej karty služieb a snaha zjednodušiť administratívne prepojenia, myslím, že to ide iným smerom a prečo kvôli trom dôvodom. Pripojím sa k tým predchádzajúcim vyjadreniam a takisto aj to, čo podala pani Arkin. Poprvé je úplne zjavné, bohužiaľ, ten projekt má za cieľ rozvíjať jednotný vnútorný trh a bojovať proti zavedeniu prekážok, pokiaľ ide o poskytovanie cezhraničných služieb na národnej úrovni. Inými slovami, ctení kolegovia, tento, šat, tento text vlastne chce limitovať kompetencie suverénnych zvrchovaných štátov a chce limitovať vlastne takéto poskytovanie služieb národných štátov. Po druhý, druhý dôvod, vidíme takisto, že viaceré sektory sa obáhajú, že by tu mohol byť fenomén týchto nezávislých falošných zamestnancov a takisto falošné vysielanie zamestnancov. To je vlastne dôvod, prečo tá snaha pani spravodajkyni tu je, kde sa snaží obmedziť také profesie, kde by, ktoré by mohli využívať alebo mať benefit z týchto elektronických kariet. A tretí dôvod, myslím, že takto vníma väčšina ľudí tu v tejto sále, je, že tieto karty by posilnili aj sociálny dumping tým, že by pomohli predovšetkým cudzincom to, že by nemuseli e, plniť podmienky dobrého fungovania trhu, pokiaľ ide napríklad o deklarácie administratívne, ktoré sa týkajú napríklad nás, Francúz, Francúzov. To znamená, my sme veľmi obozretní, tak ako to urobila pani spravodajkynia. Ďakujeme pekne. Pani Šojdrová. Ďakujem za udelenie slova. Ďakujem za slovo. Chcela by som vystúpiť ako spravodajkňa pre nasledujúci bod, ktorý sa týka smernice o e-karte a chcela by som upresniť, že to je dobrovoľný nástroj, dobrovoľná e-karta. Podľa mňa to je taký postup, pokus ako na vnútornom trhu uľahčiť pohyb služieb. Ja si myslím, že stojí za to sa pokúsiť konať, rokovať, diskutovať o tom, či to je najlepší nástroj, ktorý tomuto pomôže, či by sme vedeli, dokázali obmedziť pozmeňovacími návrhmi pani sprodekňa Harkin povedala, že možno by sa mohla lepšie vymedziť profesie, v ktorých to bude možné. Mám ešte ďalšie návrhy z hľadiska smernice. V každom prípade, pokiaľ odmietneme, môžeme odmietnúť tento nástroj, tak by sme mali povedať, ako ináč chceme na pomoc tomu, aby pohyb na vnútornom trhu služieb skutočne bol lepší, aby bol dostupnejší Myslím si, že toto by mohlo pomôcť lepšiemu uznávaniu kvalifikácií a koordinácii kvalifikácií, pretože naďalej sú veľmi diferencované a myslím si, že toto je nástroj, ktorý nie je povinný, ktorý bude na, štát, na členských štátoch, či ho príjmu, či ho budú uplatňovať ja si myslím, že toto je ten spôsob, ktorý aspoň z môjho hľadiska je priateľný pre lepšiu koordináciu služieb na vnútornom trhu. Zlepšovanie nielen pre zamestnancov, pra, pracovníkov, pre fyzické osoby, ktoré sa pohybujú, ale aj pre tretie osoby, pre kvalitu služieb, pre spotrebiteľov. Myslím si, že toto je tiež dôležité hľadisko. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz dám slovo pani Harkin. Máme tu niekoho za komisiu? Chcete hovoriť tiež po komisii? Dobre. Pán Štraus je tu. Môžete sa vyjadriť. A už potom, pani Harkin, som tu. Dobre, od popoludne, dámy a páni. Bávam sa, že som prišiel o úvod vystúpenia pani Háken, ale to v podstatu som si vypočul veľmi, s veľkým záujmom som si e, vypočul aj tie ďalšie návrhy a pripomienky k nášmu návrhu. No myslím si, že nie je tajomstvom, že je tu dosť, sú tu dosť obavy ohľadom návrhu komisie v súvislosti s e-kartou, tak ako tu bolo povedané dnes, môžem povedať len toľko, že sme otvorení zlepšeniam tohto nástroja, ktorý je navrhnutý tak, aby zachádzal až, pardon, len tam, kam zachádza súčasná smernica o službách. Avšak táto súčasná smernica o službách, ktorú tento parlament aj rada po dlhom procese odsúhlasili, by mala fungovať tak, ako sme to pôvodne zamýšľali. No a treba zdôrazniť, že v roku 2006 sa veľakrát diskutovalo o tom pôvodnom cieli a my tu nezavádzame znovu princíp krajiny pôvodu. Jediná kompetencia toho domáceho členského štátu bude tá, že musí potvrdiť, že poskytovateľ služieb je v súčasnosti poskytovateľom služieb taktiež na území toho pôvodného členského štátu. Pretože o toto tu ide v dodávaní služieb a ostatné všetky kompetencie, všetky regulačné kompetencie sú v rukách hostujúceho členského štátu. Takže tu sa v podstate vôbec nič nemení. na čo týka tých obáv, že by e-karta umožnila to skryté zamestnávanie a iné nezákonné činnosti. My si myslíme, že to práve naopak. Z e-kartu bude oveľa jednoduchšie pre hostujúci členský štát kontrolovať, či spoločnosť robí to, čo hovorí. Samozrejme, spoločnosť nie povinná sa uchádzať o e-kartu, tá je dobrovoľná, oni môžu e, obchodovať ho sú to v členskom štáte aj bez tejto karty, ale toto nič nemení na súčasnej situácii. Takže do tej miery, do akej sa bude využívať e-karta, alebo do akej ju budú členské štáty chcieť využívať, toto im uľahčí kontroly a taktiež to e, zmenší možnosti spoločnosti, e, čo týka skrytého zamestnávania, alebo byť nejakými e, PO-boxovými spoločnosťami. Ďakujem, pani Harkin. Myslím, že táto diskusia dnes nám umožnila rozptýliť hm, obavy, ktoré mnohí kolegovia majú. Vidíme, že sú tu pochybnosti tom toho, ako funguje smernica o službách a je tu taký názor, že akékoľvek problémy už teraz existujú, tak zavedením tejto e-karty budú ešte znásobené. Myslím si, že niektoré z týchto obáv sú skutočné a niektoré sú len také eh, subjektívne, ale je treba povedať, že oba tieto typy obav sú dôležité a ja o tomto chcem diskutovať s kolegami, ale tento návrh, ktorý máme pred sebou, pomôže nám vyriešiť tieto problémy, ktoré sa nám zdá, že existujú v súvislosti s fungovaním smernice o službách. Ja nemám odpoveď, ale som otvorená, som pripravená skúmať možnosti. Kolegyňa povedala, že je to dobrovoľná karta, áno, ale pokiaľ sa spoločnosť rozhodne, že ju chce, tak potom už v podstate sa stáva povinnou. Takže tá situácia je takáto. No a súhlasím s tým názorom, že musíme povedať, alebo sa rozhodnúť, či tento návrh e, plní cieľa, ktoré si stanovil. A sú tu určité problémy, súhlasím s kolegyňou z EPP, v súvislosti s paralelnými štruktúrami, s koordináciou a taktiež s jednotným kontaktným miestom. Ale toto sú veci, ktoré môžeme v texte ešte poriešiť. A nesúhlasím s komisiou, čo sa týka tých možných rizik toho, že by e-karta bola využívaná tými osobami, ktoré sú e, falošne zamestnané. Myslím že to tu nevytvára takú istotu, akú potrebujeme. Je treba si uvedomiť, že spoločnosti, aj spotrebitelia v hostujúcom členskom štáte musia fungovať za rovnakých podmienok ako tí, ktorí prichádzajú poskytovať služby. Takže to nie je len o spoločnostiach, ktoré poskytujú služby cezhraničným spôsobom, je to aj o rovnakých podmienkach v rámci členských štátov, súhlasím s kolegyňou od socialistov. Že sú tu nezodpovedané otázky, predovšetkým pokiaľ ide o zabezpečovanie kvality služieb, takisto, aby som zavrátila k tomu, čo som povedala, že jednoducho treba dodržiavať pravidlá Myslím si, že tu bude ešte dlhá diskusia. Myslím, že budeme musieť o tom ešte diskutovať a teším sa vlastne na interakciu s našimi kolegami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Harkin. Ten časový harmonogram, ktorý mám pred sebou, je taký, že lehota na predklane pozmeňujúcich návrhov je 24. október o 12. a zvažovanie pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa predložia. To je, tu máme lehotu 9. novembra. Yes, uh, it's uh, the consider... Áno, je, je to teda 20. novembra, nie 9 roku 2017 a hlasovanie vlastne vo výbore predbežne je určený dátum 4. decembra a plenárke sa, na plenárke sa bude hlasovať. Tam teda ešte nemáme konkrétny dátum. Ďakujem veľmi pekne a teraz prejdeme k bodu číslo 8 a to je Smernica Európskeho parlamentu a Rady o právnom a operačnom rámci pre Európsky elektronický preukaz služby služieb zavedený nariadením. Je to vlastne časť toho právneho operačného rámca, kde je zodpovedná pani Šojdrová. Takže nech sa páči, pani Šojdrová, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne kolegovia a kolegyne. Ja chcem iba pripomenúť, že tu budeme hovoriť o stanovisku nášho výboru, pokiaľ ide o smernicu Európskeho elektronického preukazu služieb. Chcela by som pripomenúť, čo tu už odsnelo, že tento preukaz bude dobrovoľný a má pomôcť prekonávať prekážky pokiaľ ide o cezhraničné poskytovanie služieb v oblasti stavebníctva a služieb pre podniky, teda business services. Návrhy nadvezujú na prijatie smernice o službách, ktoré, ktorá síce priniesla určité zjednodušenie, ale stále ešte nie je dostatočne využívaný ten potenciál sektorov, tak ako sa to očakávalo. Už tu odznelo, z úst predrečníkov v predchádzajúcej diskusii, že je otázkou, či tento nový nástroj je tým správnym riešením. Ja si myslím, že je to určitý pokus o to, ako členské štáty môžu pomôcť podnikateľom pri etablovaní sa na vnútornom trhu. Dnes totiž členské štáty túto povinnosť nemajú. A ak by elektronický preukaz bol touto smernicou schválený, tak by členské štáty museli poskytovať službu podnikateľom k tomu, aby im mohol byť vydaný európsky elektronický preukaz a potom títo podnikatelia by si nemuseli sami zisťovať všetky podmienky, formálne náležitosti, pokiaľ ide o výkon ich služby v ostatných členských štátoch. V tom ja teda vidím práve tú pridanú hodnotu. A dnes to môžu teda robiť prostredníctvom rôznych neziskoviek, e, prostredníctvom komôr a iných fóriem, ale členské štáty túto povinnosť doposiaľ nemajú. Čiže hostiteľský štát by musel podmienky administratívne požiadavky hostiteľského štátu by boli alebo by museli byť plnené už pri predkladaní žiadosti o vydanie preukazu v domovskom štáte toho poskytovateľa a výhodou pre podnikateľov je, že bude komunikovať vlastne so svojím úradom vo svojej krajine a e, mohol by teda splniť tie podmienky pre hostiteľský štát vo svojich domovských podmienkach. Takže ja si myslím, že to je určitá pridaná hodnota, ktorá doposiaľ na tom vnútornom trhu na, pre poskytovanie služieb naprieč cezhraničnými službami to chýba. Pozorne na to, že právna úprava nezjednodušuje právne normy v ostatných krajinách Európskej únie, iba sa tu zavádzajú administratívne postupy, Samozrejme, rozumiem tým obavám toho zneužitia, to znamená, ak tu budú obavy, že tu môže dojsť k zneužitiu tých pozmeňovacích návrhov. Takže teraz sa dostávam k pozmeňovacím návrhom toho stanoviska a ja som tu niektoré z tých pozmeňovacích návrhov, ktoré sú a poistkou doplnila. Poprvé, Chcela by som posilniť ten dobrovoľný charakter toho preukazu, aby to bolo jasné. Po druhé, doba platnosti preukazu tu navrhujem, aby došlo k obmedzeniu na 24 mesiacov s automatickým predlžovaním, kde by dochádzalo k overovaniu údajov o poskytovateľoch služieb. To znamená, že pre poskytovateľov to neznamená nejakú väčšiu záťaž, ale bola by takto zabezpečená systematická pravidelná kontrola, že, splňajú sa, že splňujú sa takéto podmienky pre vydanie takéhoto preukazu. Ďalším návrhom, ktorý uvádzame, zrušenie princípu tichého súhlasu v prípade nekonania príslušného orgánu daného štátu. Takýto, takáto prax tichého súhlasu síce zodpoveda zavedenému spôsobu povolovania, ale práve preto, že tento preukaz je dobrovoľný, nie je to povinný nástroj, preto sa si myslím, že tu ten tichý súhlas nie je, e, pot, nie je nepotrebný. A preto e, je dobré, aby všetky strany mali dohľad nad týmto procesom. Takže je tu povinnosť týchto poskytovateľov dodávať o sebe aktuálne informácie a zavedenie kontrol pri nepravdivých informáciách. To znamená, tá povinnosť nejakých sankcií za neplnenie, to by malo byť jasne uvedené. Verím, že tieto pozmeňujúce návrhy zlepšujú ten pôvodný návrh komisie a som zvedavá, samozrejme zaujíma ma komentár zástupcov komisie. Chcela by som podotknúť, že tieto návrhy boli odkonzultované so sociálnymi partnermi, teda tak s podnikateľmi, ako aj s odbormi, ktoré vyjadrili určité obavy. A samozrejme som pripravená reagovať a spolupracovať s tieňovými spravodajcami pri dopracovávaní tejto smernice. Ak má byť úspešná, tak by mala získať podporu, inak vlastne by to nemalo zmysel, pokiaľ ide o zavázanie tohto nástroja iba nejako formálne. Ďakujem. Thank you, Madam Regner. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pokiaľ ide o tú smernicu, tam platí to, čo sa týka aj nariadenia. Vlastne možnosti sú bohužiaľ, šance sú teoreticky dobré, možnosti sú dobré, ale tie rizika a veľa otáznikov, ich toľko a sú také veľké, že v podstate v súčasnej chvíli v podstate môžem odporučiť, aby sa zamiedol tento projekt, tak pokiaľ ide o rovinu nariadenia ako aj smernice. Avšak súhlasím s tým, čo ste povedali vy, pani Šojdrová, pokiaľ ide o tie možné potrebné zlepšenia. Ja si to veľmi vážim a cením, čo ste tu spomenuli, ale bohužiaľ to nestačí, pretože tie otázniky, tie veľké nebezpečenstva, ktoré tu sú, sú obrovské Takže pokúsim sa to ešte na dvoch príkladoch pokryť. Napríklad stavebníctvo je veľmi citlivou branžou a tradične teda má cezhraničný charakter čo do poskytovania služieb. Urobím to skutočne veľmi obrazne. Napríklad na stavenisku to môže byť a vždy vlastne pri kontrolách na staveniskách v Rakúsku, ja som si istá, že to je rovnako aj v ostatných krajinách, teda sa zistuje pri tých kontrolách, že áno, v poriadku, tu ide o samost CZČO, o klasického CZČO, ale napríklad ide o takéhoto e, posunovača e, fúrika. E, ide tu klasickú aktivitu takéhoto zamestnanca a častokrát pri tých kontrolách sa zistí, že táto osoba v podstate je vydovaná ako SZČO a keď sa pri tých kontrolách potom zistí, že tu ide o podnikateľa, tak samozrejme, pokiaľ ide o tú smernicu ohľadne takejto karty o službách. Nemôžeme postupovať, alebo nemôžeme k nemu pristupovať ako k nejakému uh, e, SZČO, pretože je zamestnancom, klasickým zamestnancom. A to je vlastne aj problém pri ostatných profesiách, keď napríklad niekto bude mať takúto kartu elektronickú o službách, ako môžu potom krajiny, primateľské krajiny a úrady v týchto krajinách, pretože častokrát je o tých falošnú samostatnosť, ako môžu kontrolovať takúto falošnosť CZČO štatútu? sú tieto zábezpeky, ktoré máme v smenici dostatočné? Vy ste, pani Šojdrová, predtým spomenuli, že musíme myslieť aj na to, čo treba robiť vlastne na to, aby sme takýto jednotný vnútorný trh mali, ktorý bude fungovať. To je presne to, čo chceme, o to sa usilujeme a ide tu o to, aby sme takouto kartou, aby sme nie, nie že začínali takouto kartou, ale aby sme mali celoeurópske úrady, ktoré budú dobre spolupracovať. Ako to teda má fungovať? Ako to má fungovať, keď takýto poskytovateľ služieb, podnikateľ, keď ja napríklad ako Rakušanka pôjdem so svojou nemeckou kartou do Španielska alebo do Estonska, bude tam Nemecko napísané, potom bude musieť e, Estonsko alebo úrady tam, tak aspoň to je momentálne tak, budú to musieť všetko preložiť do estončiny a do španielčiny. To znamená, je tu toľko tých otázok v rámci tohto celého komplexu, ktoré momentálne neumožňujú to, aby sme prešli teraz alebo podporili takýto systém. Mali by sme jednoducho skôr dbať o to, aby pri implementácii týchto záležitostí sme skutočne postupovali tak, aby jednotný vnútorný trh správne fungoval a treba sa postarať aj o to a musíme sa venovať tomu, aby tá spolupráca medzi jednotlivými orgánmi a úradmi fungovala dobre. Nebudem vás teraz nudiť tým, že vám budem uvádzať stovky príkladov, ktoré skutočne takto fungujú. Bohužiaľ to nefunguje v dostatočnej miere, keď hovoríme o cezhraničnú formu inform- výmeny informácií medzi úradmi, či sa skutočne plnia všetky tie predpisy, či sa to správne implementuje, ako sa to dá ešte lepšie uplatniť. A to vlastne má slúžiť všetkým tým, ktoré takéto služby majú poskytovať. Ďakujem pekne, pani Harkin. Ďakujem pekne. Myslím, že sme tu počuli väčšinu z toho, čo tu odznelo, alebo čo som chcela povedať pôvodne. Ja ocenujem to, čo spravodajkyňa chce dosiahnuť, že chce takýmto spôsobom spustiť nejaké zábezpeky, záruky. Ja by som možno išla ešte ďalej, zašla ďalej než ona. Napríklad, aby som podporila aj prípady stavebného sektoru, Mňa by zaujímalo, možno to treba ešte lepšie rozpracovať. Hovoril napríklad o vypustení toho schvalovania komplikovaného. Čo to znamená? Samozrejme podporujem vaše návrhy, pokiaľ ide o možné sankcie. Avšak, ako som už povedala, musíme sa na to pozrieť ešte viac. Avšak je tu jedna otázka smerom na komisiu. Ak takáto e-karta sa vydá, elektronická karta, tieto sa vydávajú na, neob, na obmedzený čas. Obmedzený čas. Môže potom neskôr hostiteľská krajina neskôr predložiť nejaké výhrady Je tu potom nejaká, je tu nejaká potom možnosť, čo teda chcem vlastne opýtať, sú tu nejaké limity, obmedzenia voči hostiteľskej krajiny, voči hostiteľskej krajine, ak tu už došlo k vydaniu tejto elektronickej karty a potom neskôr z akýchkoľvek už dôvodov, nebudeme teraz hovoriť o detailoch, majú potrebu, že treba to ešte raz zvážiť, takéto vydanie. Sú tu ešte nejaké možnosti na to, a okrem tých, ktoré máme stanovené v rámci smernice o služiab. To znamená, ak členský štát pri prihláške mal možnosť vyjadriť nejaké výhrady, ale neurobil to. Ak karta sa vydala, môžu sa tieto výhrady potom prezentovať neskôr. A takisto pani Regnerová hovorila aj o uh, tom, že ak jedna krajina už vydá takúto elektronickú krajinu, či to má potom nejaký dopad aj pre ostatné krajiny, pre tie, ktoré vydávajú alebo nevydávajú takéto karty. Nemyslím si, že áno, ale bolo by dobré, ak by sa to objasnilo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Harkin a teraz dostane slovo pán Martan a potom dostane komisia slovo. Nech sa páči, pán Martan. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia a kolegyne. Isto si uvedomíte, že sme skeptickí, pokiaľ ide o túto smernicu, ktorá sa týka vlastne toho právneho rámca, ktorý by mal byť aplikovaný na Európsku kartu služieb. Ja si myslím, že nie sme jediní. Sme skutočne veľmi skeptickí. Prečo? Pretože automatické obnovovanie takýchto elektronických kart na základe žiadosti, môže tu dojsť k falzifikácii, takisto sú tu delegované akty alebo nemožnosť zo strany členských štátov, pokiaľ ide o nejaké výhrady, aj v prípade, že by takáto karta ešte nebola vydaná, hovorím o pozmeňujúcom návrhu číslo 5 a 6, konkrétne tento právny rámec, napríklad navrhu, navrhovaný rámec preukazuje veľkú mieru e, voľnosti, flexibility. Ako to vyzerá s právom, keď sa napríklad zmenia medzi jednotlivými členskými krajinami právne predpisy? Ako to bude vyzerať z právneho hľadiska, ak takýto poskytovateľ dostane viaceré e, pokuty sankcie na základe falzifikácie. Môže im potom členský štát definitívne túto kartu stiahnuť, odobrať. Tento rámec, jednoducho ako vidíme, má veľké nedostatky. Ešte raz, už sa opakujeme a zopakujeme to aj v rámci pléne, e, tento absolutistický jednotný vnútorný trh tlačí jednoducho na operátorov európskych k tomu, k tomu, ospravedlňte za výraz, že jednoducho sa tu potláča suverenita európskych členských štátov a naše pozmeňujúce návrhy, bohužiaľ, pani spravodajkynia pôjdu samozrejme v opačnom smere ako tie, ktoré ste predložili vy. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo ďalší rečník. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Len aby som zareagoval na otázku pani Harkina, lebo mám reagovať vo všeobecnosti. Môžete reagovať na všetky otázky. Budem reagovať na tie konkrétne otázky, aj na tú, ktorú sa ma spýtala pani Harkinová. V stručnosti treba povedať, že členské štáty aj naďalej budú mať všetky právomoci, ktoré sa týkajú preskúmania a v prípade, že to je potrebné, aj pokiaľ ide o zrušenie alebo stiahnutie takéto elektronickej karty, pokiaľ ide o poskytovanie služieb. Ak sú e, konkrétne dôvody a predpoklady, že niečo nefunguje správne, aj potom, že už sa karta vydala, to nebráni členskému štátu v tom, že by sa preskúmala tá situácia. Samozrejme, môžu robiť nejaké ad hoc kontroly, môžu, to vydanie tej karty vlastne neznamená, nejakú zmenu v tejto oblasti. Tak ste sa ma spýtali, vlastne ste zodpovedali vašu otázku, že či e, zrušenie karty v jednom členskom štáte bude mať vplyv na iné členské štáty. Nie, ak to bude v hostiteľskej krajine, e, kde sa vlastne udial takýto problém, avšak sa niečo udeje v domácej krajine, ak sa zistí, že takýto poskytovateľ nie je legitívnym poskytovateľom takýchto služieb v domácej krajine, v domovskej krajine, tak toto potom má dopad na to, že tieto elektronické karty vlastne budú stiahnuté v celej únii. Takže v tomto kontexte to má potom celoplošnú aplikovateľnosť. Vo všeobecnom duchu by sa dalo povedať, kolegyňa z Rakúska tu uviedla nejaké problémy v Rakúsku. Elektronická karta, a možno sa už budem opakovať, by mala zjednodušiť možnosť, by mala zjednodušiť úradom, aby sa takéto falošné SZČO aktivity vykonávali. Ak niekto nepracuje ako SZČO vo svojej domácej krajine, tak bude pravdepodobne ťažké tak je ťažké vôbec obdržať nejakú elektronickú kartu, pretože títo ľudia budú jednoducho musieť poskytovať takéto služby v domovskej krajine. Takže za predpokladu, že prejdú tým celým procesom vydávania elektronickej karty, tak tam bude dostatočné, dostatočné množstvo dôkazných materiálov. Ak nie, tak samozrejme elektronická karta im nebude brániť v tom, aby fungovali vo svojej práci, ale nejako ich ani nepovzbudzuje, aby v tom pokračovali. Takže elektronická karta nepodporuje žiadne falošné e, aktivity SZČO zamestnancov a netýka sa to napríklad ani tých možných výmien a kontrol informácií medzi jednotlivými členskými krajinami. Teraz na posledný prejav pani Šajderová. Kolegyním a kolegům za vyjádření, děkuji také komisi. Já bych chtěla... Ďakujem. Chcem uviesť, že nie som predkladateľka tejto smernice. Pani Regner, ja som iba spravodajkyňou správy a mojou úlohou je skúmať ten návrh a prípadne predložiť pozmeňovacie návrhy, ak som toho názoru, že ten návrh sa dá zlepšiť. Ja rozumiem vášmu odporu, že nepodporujete tento projekt, ale predpokladám, že z iných dôvodov než kolega Marten. Pretože kolega Marten je proti vnútornému trhu ako princípu. Ja predpokladám, že vy chcete zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. Ja beriem tento návrh ako nástroj pre zlepšenie vnútorného trhu. Samozrejme je na nás, aby sme posúdili, či tento nástroj je funkčný. Na otázku kolegyne Harking, prečo sa zaoberám tým tichým súhlasom. Tichý súhlas v tomto prípade navrhuje komisia, aby v prípade, že hostiteľský štát úrad hostiteľského štátu nevyjadrí sa záporne, tak sa to berie tak, že podmienky boli splnené a podnikateľ môže podnikať. Skrátka je to tichý súhlas s, s funkčnosťou tej karty. A ja si práve preto myslím, aby tu bola jasná istota hostiteľského štátu, aby ten tichý súhlas v tomto prípade nebol uplatňovaný, pretože môže dojsť k nejakému odneskoreniu alebo k nedorozumeniu a tu by mohli vzniknúť určité nejasnosti. Ja si myslím, že práve z hľadiska tých pochybností, ktoré sú, aby to bolo jasné, tak pre platnosť e-karty by mal byť udelený jasný súhlas, nie len tichý súhlas. To je môj názor. Neviem, komisia sa už na mikrofón bohužiaľ nemôže vyjadriť, ale ja si myslím práve, aby nedošlo k žiadnym nejasnostiam a nedorozumeniam v rámci toho schvalovacieho procesu, aby tam musel byť ten súhlas vyjadrený. Čiže to je ten tichý súhlas. Inak samozrejme ďakujem a uvidíme, ako sa nám podarí ten návrh smernice zlepšiť či bude priateľný a získa podporu. Ďakujem. Thank you for this important... Ďakujem za túto dôležitú rozpravu. A sme v dobrej, dobrej pozícii, čo sa týka harmonogramu, pretože lehota pre pozmeňovacie návrhy je 24. október. To znamená, že ešte je čas pre opatrenia, No a lehota pre predložené pozmeňovacie návrhy je 20. november a hlasovanie v Employment bude v januári. To znamená, že musíme využiť čas, ktorý máme k dispozícii, aby sme dospeli k čo najlepšiemu výsledku. Ďakujem za túto objasňujúcu alebo skôr neobjasňujúcu diskusiu. Ďalšie zasadnutie vo výbore je 10. október. Takže je to dopoludňa aj popoludní v Bruseli. Želám vám všetko dobré dovtedy. Ďakujem. Dovidenia.